ak je to eh, k poriadku, nie, dobre, budete mať slovo. Neskôr, dobre, čo sa týka pondelku, tam nie sú žiadne zmeny, eh, program zostáva taký, aký je. Potom eh, frakcia zelených hovoril, navrhla ústne vypočutie k realizovateľnosti štátnych, štátnych um, dlhopisov po Maroku, pán Kombendit. Chcete to doplniť? Nie, hovorí pán Komenite, vy ste to hovorili správne. To sú tri veci, agrárne, agrárne správy a tak ďalej. Tieto majú byť v jednom bode. Takže e, Takže e, to, čo som hovoril o, tom, o tých dlždatných dohopisoch, tie by sa mali e, prerokávať po Maroku. Je niekto za, chce hovoriť niekto proti. Nevidím nikoho, takže budeme hlasovať. Kto je za návrh zelených? Kto je proti? Zdržali sa. Tak sme to takto dohodli. Takže môžeme túto rozprávu nechať konať po um, prerokovaní dohody EU-Maroko. Dobre, nemám žiadny ďalší pozmeňací návrh. Takže môžem vychádzať z toho, že program tohto zasadnutia môže prebiehať e, v útorok a stredu, tak ako bol dohodnutý a navrhnutý. Je, mu, tak. Tak potom pán kolega Svoboda. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, dovolte mi, aby som vás upozornil jeden prípad a poprosil vám vás, aby ste podnikli príslušné e, kroky, keď môžem veriť e, web stránke Busteranja ktorá za normálnych okolností poskytuje informácie, ktorým môžeme e, veriť podnikol Maďa, jeden maďarský e, žurnalista e, veľmi nepríjemné výpady, výpady voči proti, proti komisárke a takisto veľmi ordinárne výpady proti našej pani kolegyne Lunaček. Tento žurnalista sa nedávno zúčastnil a zorganizoval teda tú demonstráciu v Maďarsku, v demonstráciu eh, po, eh, na ktorej boli nesené aj antisemické plagáty. Pán predseda, samozrejme, čo sa týka úcty tohto domu, tohto parlamentu, ale aj pani Lunaček, musíme tomu musíme to vysledovať, pretože pokiaľ by to bolo tak, tak musí tento parlament eh, tento parlament musí eh, brániť pani Lunáček bez toho ohľadu na to, kto je proti alebo za Orbáno. Ale, a takisto, čo sa týka eh, Nelly Cruz, za to, že vlastne plní svoju pra, svoju povinnosť a svoju úlohu. Toto je absolútne no-go, toto nemôžeme dovoliť a ten spôsob, ako spolu zaobchádzame, e, to musí byť príkladom, takže nemôžeme toto akceptovať a samozrejme spôsob, akým bola napadnutá Ehm, pani Lunaček a ten spôsob, akým je zobrazované na verejnosti. Takže pán predseda, dovo, ehm, dovolte mi požiadať o to, aby sme ehm, vysledovali tento prípad a v prípade potreby bránili úctu pani Lunaček. Ďakujem, pán Svoboda. Samozrejme sa e, tejto žal- záležitosti budem e, venovať a má, ak by pani Lunaček mala byť e, napádaná vo svojej cti alebo v rámci jej integrity ako členka tohto parlamentu, tak ju budeme brániť. Samozrejme, ja sa takisto spojím s komisiou, čo budú robiť na ochranu pani komisárky Nelly Cruz. A budeme postupovať podľa možnosti spoločne. Takže vážené dámy a páni, na začiatok tohto zasadnutia mi dovolte, aby som hovoril